Vyhlasujem pokračovanie schôdze, ktorá bola prerušená 2. marca 2017. Vážení kolegovia, skôr než začneme naše plenárne zasadnutie, by som rád vyjadril moje úprimné uh, uh, um,